Samozrejme, že e, musím dodať, že bez e, kolegov po mojej pravici a ľavici by to samozrejme nebolo možné. Ďalej nasleduje správa pani kolegyne Bastos. E, ide o program DAFNE a na, 4 minúty dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, pán predseda. Program DAFNE je jediným európskym programom, ktorý má za cieľ ochranu detí, e, mladých a žien e, proti všetkým formám e, násilia. Od spustenia v roku 1997 tento program vždy dával zmysel. Zainteresovaní ho ma, si ho vážia, mal veľký úspech. Nuž, a pozeráme sa na minulosť úspechy a na budúce vyhliadky E, výbor pre práva žien takmer e, jednomyselne hlasoval e, za túto správu s jedným hlasom, ktorý sa zdržal. Myslím si, že treba poďakovať všetkým tieňovým správodajcom za veľmi pozitívne prínosy k tejto správe. Boj proti násiliu na ženách a mladých, nuž to je naďalej prioritou. Bohužiaľ, naďalej ho možno silne vnímať sú tu dokonca nové formy násilia, e, nedávne formy využívajúce e, sociálne siete, formy online. Ďalej potom násilie v škôlkach, e, násilie voči starým ľuďom, sexuálne násilie u mladých v časoch rozpočtových škrtov je dôležité si uvedomovať, že finančné dopady týchto zločinov, e, dopad na naše zdravotnícke, sociálne služby, náklady e, tohto násilia sa odhadujú e, pre naše zdravotníctvo na 16 miliard eur ročne. To sú priame lekárske náklady, právne a, a sociálne, ekonomické a policajné náklady prípade domáceho násilia a iných fóriem e, násilia. Od roku 2013 program DAFNE bude e, integrovaný do programu občianstvo, spravodlivosť, ale my by sme boli dali prednosť, keby bol program zostal autonómny a nezávislý. Rada by som však zdôraznila tri obavy, ktoré máme. Poprvé potrebujeme zabezpečiť, že ciele E, pre roky 2014-2020 budú rovnaké a že financovanie zostane na rovnakej úrovni. A po tretie, musíme zabezpečiť, aby program zostal viditeľný ako e, súčasť väčšieho programu práva, občianstvo a spravodlivosť musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí majú prínos, e, mimovládky zainteresované, všetci títo, že by mali mať dostatok informácií o tom, ako môžu e, dostať financovanie, prístup k programu. Malé organizácie môžu byť oveľa bližšie k situácii násilia, majú však e, zložitú situáciu, pokiaľ ide o administratívu. Potrebujú takú podporu, aby mohli si plniť svoje základné úlohy v riešení týchto otázok. Takisto sa musia pozerať na inovatívne cesty k riešeniu týchto otázok. Takisto musíme zabezpečiť, aby tu boli projekty naprieč e, všetkými členskými krajinami. Ďalej je dôležité, aby sme zbierali porovnateľné údaje e, k násiliu naprieč EÚ. Potrebujeme mať e, možnosť pochopiť skutočný rozsah problému a hľadať primerané riešenia. Treba zdôrazňovať úlohu osvety v oblasti e, mediálnej pre násilie, takisto vzdelávanie, zdravotné služby, policajné zložky, právne služby. Ďakujem. Obrigado, senor. Ďakujeme. E, pani kolegyňa, máme tu e, modrú kartu. Pani Nikolaj sa prihlasila. Akceptujete, pani spravodajkyňa, otázku? Pide, Ďakujem, pán predseda. Rada by som poblahoželala spravodajkyni a, Európskemu, a Európsky parlament si myslím by mal podporiť tento program, aby zostal aj, za rok, aj po roku 2014 nezávislý fenomén predsa zostáva e, prítomný a e, je e, čo, dokonca čoraz ak, akutnejší a rozširujúci sa Veci sa nedobre ešte vyho- e, vyhodnotili, napriek tomu sú nebezpečné pre spoločnosť. Nebola to, myslím, otázka. Mm. Prejdeme teda k, k procesu Catch the Eye. Kolegyňa Bazesku je prvou rečničkou v, te, v tomto bode. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela poďakovať a zagratulovať kolegyni Bastos za túto správu. Program DAFNE by mal byť náležite financovaný tak, aby sme získali z na boj proti rôznym formám násilia, či už v domácnosti alebo aj na verejnosti ja osobne zdôrazňujem dôležitosť oceku G, kde sa hovorí o hospodárskej kríze a o tom, že ženy sú ešte zraniteľnejšie. U nás v Rumunsku máme program otvorených dverí, ktorý spolufinancuje Európska komisia prostredníctvom DAFNE 3. Tento program sa vykonáva v spolupráci s Veľkou Britániou, Českou republikou, e, Slovinskom a Rakúskom a cieľom je pomôcť e, ženám imigrantkám, ktoré boli vystavené násiliu. Chceme integrovať e, tieto ženy do rumúnskej spoločnosti. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz pani Guillaume, na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pani Pastos za jej správu, ktorá je veľmi kompletná a zaobrá všetkými otázkami, ktoré vyhodnotenie komisie zdôraznilo. Zdôrazňuje sa tam hlavne e, zapojenie malých, e, menších organizácií, nevládnych organizácií, teda všetky veci, ktoré umožňujú dosahovať tomuto programu ciele. Samozrejme, sú veci, ktoré mi tam chýbajú, napríklad, že nemáme naozaj organizovanú debatu o tejto správe, tak aby sme mohli naozaj počaknúť tú všade prítomnosť násilia. Stále toto násilie na ženách, mladých a deťoch pretrváva. A Myslím, že je tu aj určitá ochota nejaké odkazy na prostitúciu a na porušovanie sexuálneho zdravia a reprodukčného zdravia. Tieto veci sa chcú vypustiť, takže to sú veci, ktoré je ešte potrebné zlepšiť, objasniť. Ja osobne si myslím, že je dôležité hovoriť o prevencii, o boji proti stereotypom. Sú tam dve veľmi dôležité veci. Po prvé, zachovanie sumy pre program DAFNE a po druhé, názov tohto programu. Tento je naozaj veľmi dobre identifikovateľný. Je dôležité, aby toto meno mu zostalo aj do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Romeva Irueda. Tiež máte minútu. Sí, muchas gracias. Uh, efectivamente... Ďakujem pekne, pán predseda. Kríza nemôže byť e, zamienkou na to, že teraz e, ponecháme jeden z najdôležitejších e, problémov EÚ bez odpovede. Kríza sa často využíva ako dôvod na realizáciu škrtov, Eh, respektíve na posilnenie takých aktivít, ktoré ešte eh, zvyšujú eh, násilie na ženách. A toto musíme v tejto snemovni riešiť. Nede, otázku iba, nede iba otázku hospodárskych nákladov, ale násilie vedie popri týmto, týchto vedľajších nákladoch k ďalším iným dopadom. Takže aj obsahová diskusia je na mieste. Táto diskusia by nemala byť zneužívaná na nejaké ideológie, ideologicky, lebo by to mohlo viesť k stigmatizácii žien. K zasúvaniu, k posúvaniu týchto žien do úlohy obeti, čo by ešte viac stiažilo ich eh, Eh, ich situáciu, takže mali by sme o tom ďalej hovoriť. Máme tu takúto príležitosť, ale tie obsahové aspekty na tie prosím nezabúdajme. Ide hlavne o otázku diskriminácie, ktoré sú vystavené ženy v našich spoločnostiach. Ďakujem pekne. Ďalší ročníci, poprosím ich, aby sa držali svojho rečníckého času. V opačnom prípade budeme mať eh, obrovské meškanie. A ako ďalší dostáva slovo pani kolegyňa Češková na minútu, nech sa páči. Ďakujem eh, pekne, pán predseda. Veľmi podporujem túto správu Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy a ja som toho názoru, že aj naďalej je potrebné v tejto dôležitej a úspešnej veci, v tom dôležitom programe pokračovať. na co silou v boji proti eh, násiliu sú malé mimovládne organizácie, ktoré často majú problémy s financovaním projektov, ktoré sú zamerané na boj proti násiliu. Dôležité je, aby obetiam sa dostalo pomoci, podpory a to naozaj profesionálne a preto som toho názoru, že také mimovládne organizácie musia mať prístup k menším, ale jasne cieleným grantom. Často sa stretávam aj sa tým názorom, že malé organizácie nemajú dostatok odborníkov a znalostí tak, aby mali naozaj kvalitné projekty, aby tieto mohli naozaj obstať, vo výborovom konaní. A preto súhlasím s viacerými dôležitými opatreniami, ktoré obsahuje táto správa. Zároveň by som chcela sa e, spomenúť hlavne rovnomené rozdelenie programov v členských štátoch, zníženie administratívneho bremena, zjednodušenie podávania žiadosti o finančnú podporu a financovanie vnútroštátnych projektov, do ktorých sú zapojené práve malé mimovládne organizácie. Ďakujem za pozornosť.

je pán Prendergast. Frau Prendergast, pardon. A prepačte to, pani Prendergast, prepačte. I shouldn't apologize about my gender. Ja myslím, že je veľmi dôležité, že implementácia tohto programu je veľmi dôležitá, súvisí to aj s financiami, pretože je to zacelené aj na budúce iniciatívy a súvisí to s predchádzajúcimi tromi programami DAFNE. Nová Nový dôraz by mal byť kladený predovšetkým na mimovládne organizácie, ktorých participácia je veľmi dôležitá, ak máme dostať našim cieľom a záväzkom. V mojej vlastnej krajine máme viacero organizácií, ktoré participovali na týchto programoch, ktoré prispeli pri prevencii eh, boja proti násilí mm, proti ženám a deťom Vírku spolupracujeme s našimi európskymi partnermi, aby sme zabezpečili zlepšenie kvality služieb práve pre obete, e, ktoré sú registrované a ktorým sa snažíme pomôcť. Snažíme v tomto zmysle pokračovať a chceme podporovať prácu takýchto organizácií a podobných organizácií naprieč celej Európy. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz dostane slovo pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci, poslankyne. Chcela by som sa poďakovať pani Bastos a členom výboru FEM za to, že predložili veľmi pozitívnu správu a aj za to, že podporujú tento program už dlhé obdobie. V rámci viacročného finančného programu komisia chce financovať všetky aktivity, ktoré momentálne sa konajú pod programom DAFNE a Dovolte mi, aby som zároveň odpovedala na otázky, ktoré tu ozneli v rámci toho nového programu. Všetky súčasné ciele DAFNE, ako aj aktivity, budú podporované a rozpočet v tomto novom programe je kompatibilný s rozpočtom, ktorý bol v dispozícii aj do posiaľ. Prístup komisie v rámci viacročného finančného rámcu sa sústredí predovšetkým na zjednodušenie, flexibilitu a na pridanú hodnotu EÚ pokiaľ ide o prístup, ktorý sme zaujali, chceme vytvoriť najlepšie možné synergie medzi tromi aktivitami. Boj proti násiliu, rodové násilie, ako aj práva detí. Tieto sú pre nás veľmi dôležité a boli zosúladené v jednom programe. Tento program sa bude venovať e, tým najnovším výzvam, ktoré tu boli spomenuté a ktoré aj vlastne sú spomenuté v správe pani Bastos. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že nový program ostáva otvorený pre všetky členské štáty, grémy a pre všetky možné projekty a aktivity, ktoré boli podporované aj v minulosti v kontexte programu DAFNE 3. Nová štruktúra programu DAFNE pomôže komisii zlepšiť manažment tohto programu, aby sme sa vysporiadali efektívnejším spôsobom určitými nedostatkami, ktoré boli zistené na základe vyhodnotenia fungovania programu DAFNE 3 a to ešte nie je zapracované v tejto správe treba si zobrať do úvahy viaceré problémy, ako napríklad aj geografické rizika. Poberatelia príspevkov budú profitovať e, zo zjednodušenia e, tohto programu, zo zníženia administratívneho zaťaženia pri administratívnych e, postupoch. Komisia takisto bude updateovať databázu projektov, ktoré sú zacelené na boj proti násiliu a toto má pomôcť aj k zlepšeniu výsledkov, ktoré dosahujeme v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami. Táto databáza musí byť ponechaná aj v kontexte tohto viacročného finančného rámcu a dovolte mi zároveň zdôrazniť ešte jednu skutočnosť, že ako komisárka pre humanitárnu pomoc uh, jednoducho Nemali by sme právo pomáhať e, takýmto spôsobom e, a iným krajinám, ak by sme si nevyriešili situáciu u nás doma v Európskej únii a preto podporujeme aj zacielenie, zameranie tejto správy a konkrétne kroky, ktoré boli navrhnuté. A teraz tieto dve minúty vlastne vrátim tým spôsobom, že skončím skôr, pretože som predtým hovorila dlhšie. Ďakujem pekne. Vynikajúco hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Rozpráva k tomuto bodu sa týmto vlastne končí. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ide tu o správu pani Nikola i o postavenie žien vo vojne a týmto dávam slovo pani Nikole na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, ctení kolegovia, kolegyne. Neviem,